s článkom 6 rokovacieho poriadku. To bude delegované právnemu výboru. Právny výbor 21. januára v súlade s bodom 3 rokovacieho poriadku roku e, preskúmal mandáty nových členov. E, kolegyňa Francesca Baračuk 17. decembru 2012, pán Preslav Borisov k 1. januáru 13 e, a pán Dumitru Zamfiresku s účinnosťou 9. januára 2013. Navrhujem, aby tieto mandáty boli prehlásené za platné. Máte k tomu nejaké namietky, e, takže tým pádom ich potvrdzujeme. Nezaradení nám dali návrhy na